Okay, dear colleagues, let's start. Dobre, drahé kolegyne, kolegovia, začníme. Ospravedlňujem sa za tento malý technický problém. Schvalujeme program schôdze s malou zmenou. Bod, ktorý sa týka autorského práva, ten bude presunutý na zajtra, na 25. apríla o 11. A bod, ktorý sa týka kolaboratívneho ekonomiky, a životnosti produktov, zvýšenia životnosti produktov, predlženia, ten sa presúva na najbližšiu schôdzu. Je s takýmito zmenami nejaká pripomienka k takto, takémuto programu schôdze? Ak nie, tak potom e, to považujem za schválené. Takisto vítam tých, ktorí nás sledujú cez webový streaming a chcem pripomenúť kolegom, že môžeme fungovať prostredníctvom aplikácie e-meeting, tak e, my ako aj asistenti, ako aj politické skupiny. A spravodaj číslo 18 bol práve zverejnený. Prihláste sa na odber elektronicky, veľmi dobré aktuálne informácie o našej činnosti. A teraz prechádzame k schváleniu zápisníc zo schôdzi 13. marca a 20. až 21. marca. Sú nejaké námietky, pripomienky, ak nie, tak zápisnice považujem za schválené. Žiadne aktuálne informácie o trialogu, pretože žiadny neprebieha. Teraz prechádzame k stanovisku o stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru, gestorský výbor ITRE. Konstanc Krell, SAT, spravodajkynia a zájmko Evelyn Gebhardt a myslím, že aj Nikola Danti, e, ten je tu a ten vystúpi v mene e, Evelyn Gebhardt. Ďakujem, Nikola. Áno, ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Evelyn tu nemôže byť a preto ma požiadala, aby som prezentoval niektoré postrehy, pripomienky k tomuto stanovisku, ktorému je spravodajkynia, takže vám poviem, čo mi dala. Chcem najskôr povedať, že e, to stanovisko, ktoré predkladá, tak ten podporuje ambiciozne nastavenie tejto správy, ktoré má za účel e, maximalizovať úžitok e, z tejto stratégie pre hospodárstvo, pre celú Európu a využitím, plným využitím programov Galileo a Copernicus a umožniť predovšetkým eh, malým a stredným podnikom vyvinúť eh, aplikácie, ktoré vychádzajú z údajov alebo dát kozmického priestoru, kozmických dát. Eh, hlavne sa sústredujem na bezpečnosť informačných, informačných systémov a z rizik, ktoré vyplývajú z nedostatočnej, nedostatočnej legislatívnej harmonizácie, tak na európskej, ako aj medzinárodnej úrovni. V tejto, tejto, tejto súvislosti chcem pripomenúť kolegom smernicu o zverejňovaní údajov zo satelitných snímok. To, čo bolo v roku 2014, tak e, presposunuté ako iniciatíva zo strany komisie, ešte stále je to blokované na úrovni rady. Tým pádom sa stávame ľahkým terčom niektorých e, útokov na poli informačných technológií a je treba dať pozor, aby neprebiehala fragmentovaná harmonizácia legislatívy medzi členskými štátmi. Chcem pripomenúť aj principiálnu úlohu, ktorú zohráva výskum na poli kozmického priestoru, ktorý doposiaľ získal len veľmi takú strohú pozornosť komisie. E, podľa mňa výskum je nevyhnutný e, element, ktorý nielen podporuje tie priamo aplikovateľné výsledky, ale e, zlepšuje aj výhľadky spoločnosti a teda takisto ich aktíva E, samozrejme, teším sa na analýzu všetkých pozmeňujúcich návrhov a takisto na spoluprácu so všetkými tieňovými v tejto veľmi zaujímavej agende. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne, Nikola. E, je tu nejaká iná politická skupina, ktorá by rada vystúpila? Andreas za EPP. Ďakujem veľmi pekne, Anna, za to, že v prvom rade predsedáš schôdzi a za to, že si mi udelila slovo. Antonio López Historis je tieňovým spravodajcom, takisto nemôže byť nesprítomný, ale je rád, že je súčasťou práce na tejto agende. Veľmi jasne hovorí o tom, že čo bolo pôvodne oblasťou pôsobnosti výboru pre priemysel, potom, čo sa to medzi tým etablovalo a stalo sa to súčasťou vnútorného trhu, a preto sa to viacej dostáva do pôsobnosti nášho výboru. Pozrieť sa na to, ako tie technické špecifikácie a štandardy, normy e, môžu byť vytvorené tak, aby e, pravidlá jednotného trhu skutočne boli uplatňované v tejto, na tomto poli. Preto je užitočné, aby výbor vypracoval stanovisko k správe ITRE. A myslím si, že aj kolegyňa Evelyn Gebhardt vypracovala veľmi kvalitný návrh, ktorý má byť predmetom diskusie na výbore. Je to však stále návrh, ktorý pravdepodobne bude troška presunutý do oblasti pôsobnosti výboru ITRE a preto by som ja rád pripomenul aj v mene Antonia Lópeza Istorisa, nášho tieňového spravodajca, aby sme sa veľmi silne sústredili na oblasti pôsobnosti nášho výboru, a to znamená kyberbezpečnosť vo všeobecnosti, to je isté, pretože NIS smernica tu riešime v rámci nášho výboru, aby sme sa teda sústredili na bezpečnosť informačných technológií, ale aby sme sa pozreli, kde počítačové riziká môžu byť riešené lepším spôsobom spoločnými normami a štandardami a nielen technickej povahy, ale predovšetkým aj e, právnymi zásadami, ktoré budú spoločne viazať tieto štandardy. A preto sa snažíme ubezpečiť, že stratégia alebo v oblasti kozmického priestoru, alebo teda, teda tá stratégia, hlavne pokiaľ ide o Galileo, že sa stane súčasťou pravidel vnútorného trhu a právnych úprav vnútorného trhu. 200 tisíc ľudí zamestnaných v tomto sektore, preto je nevyhnutné, aby sme sa ubezpečili, že tu bude platiť logika vnútorného trhu a v tomto hľade budeme predkladať aj pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem Andreas. Chce ešte niekto z kolegov? Áno, Judy, Reda. Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, najskôr by som sa ja chcela poďakovať spravodajkyni za skvelú správu my v princípe budeme poskytovať doplnenia v rámci našich pozmeňujúcich návrhov, nebudeme principiálne meniť to smerovanie vytýčené. V prvom rade, keď správa hovorí o internete veci, my sa domnievame, že to je len jedna z oblastí, ktoré by sme mali venovať pozornosť. Mali by sme sa pozerať na ten širší obraz, e, pokiaľ ide o používanie vesmírnych technológií, vrátanie komunikácie, navigácie a ďalkového vyhľadávania alebo remote sensing keď hovorím o niektorých požiadavkách. E, treba si uvedomiť, že väčšinou sú takéto aktivity v súčasnosti financované z verejných rozpočtov a mali by sme sa každopádne zaoberať zlepšením fungovania trhov, ktoré súvisia s, ko- s kozmickými vecami, vesmírnym kozmickým priestorom. Ale takisto by sme mali zabezpečiť konkurencieschopnosť a takisto možnosť nejakého presahu nad rámec európskeho trhu, pokiaľ ide o zákazníkov a treba si sa ubezpečiť, že tie aktíva alebo tie, tie veci, ktoré sme už e, rozbehli, hlavne Kopernikus a Galileo, ktoré už fungujú, že tie budú naviazané aj na aplikácie, ktoré budú tak na, na, na, na Zemi a že tieto informácie si nakoniec osvojí aj trh. Pokiaľ ide o spolahlivosť, tak e, bude navrhnuté najskôr podporiť e, šifrovanie end-to-end, -end, to je vec, ktorá ešte nie je súčasťou správy. A takisto by sme radi videli silnejší dôraz na opätov, opakovanom použití údajov z kozmického priestoru a nedáva nejaké prekážky využitiu takýmto údajom. Využitiu takýmto údajom. Ďakujem, Judy. ešte niekto, kto chce vystúpiť? Ak nie, tak e, odovzdám slovo komisii, konkrétne Sabine Lekrimon. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Komisia je rada, že má možnosť e, diskutovať o pridanej hodnote stratégie pre Európu v oblasti kozmického priestoru, no, pokiaľ ide o vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov. Stratégia v oblasti kozmického priestoru reflektuje vôľu komisie maximalizovať kozmický priestor na prospech celej spoločnosti odvetvie, vesmírne odvetvie je veľmi silným stimulátorom rastu a takisto aplikácie v tejto oblasti zjednodušujú každodenný život miliónov občanov, napríklad v oblasti dopravy, životného prostredia, energetiky, klimatických zmien a tak ďalej. Komisia e, sa stotožňuje s návrhmi spravodajkyne v dvoch bodoch e, predovšetkým. Poprvé, pokiaľ ide o rozvoj výskumu, výskumnej zložky, ktorý je skutočne inovatívnym faktorom, ktorý môže viesť k synergiám spolu s ostatnými technologickými odvetviami. a ktorý môže obojstranne obohatiť tieto oblasti. A preto chceme zvýšiť podiel výskumu, pokiaľ ide o kozmický priestor. Komisia sa chystá predložiť niektoré ambiciozne návrhy, pokiaľ ide o výskum v rámci EÚ, tak aby počiarkla svoje ambície v oblasti výskumu v kozmickom priestore, hlavne využitím štrukturálnych a investičných fondov v Európe. Druhý bod sa týka ochrany údajov a informácií, ktoré sú prenašané v rámci kozmického priestoru a teda súvisiaceho rizika počítačových útokov, aj keď sa o tom explicitne nezmienuje stratégia v oblasti kozmického priestoru. Komisia si je dobre vedomá rizik, ktorým sú takéto systémy vystavené. V tejto chvíli komisia spolupracuje s rôznymi útvarmi a s odpovednými zložkami únie, tak aby vypracovala takéto informácie. Bude zaujímavé eh, pozrieť sa, či nejaká existujúca legislatíva by dokázala pokryť túto záležitosť. Tak ako sme to spravili v tej prípravnej časti a v časti vypracovania, sme aj naďalej v kontakte so zainteresovanými stranami a pozeráme sa na otázku implementácie stratégie v oblasti kozmického priestoru, hlavne pokiaľ ide o legislatívne návrhy a rozpočet na najbližšie programovacie obdobie. V tomto kontexte je tu správa, ktorú vypracováva výbor ITRE, a tie návrhy samozrejme z vášho výboru budú do nej pretavené. Tie sú vítané. Ďakujem veľmi pekne v komisii. Ak nie sú ďalšie pripomienky, alebo niekto ďalší prihlásený, chcem pripomenúť, že sú aj stanoviská. Je ešte niekto? Nikola, chceš ešte niečo povedať e, na uzavretie tejto veci? Nie, dobre. Ďakujem. Chcem len pripomenúť, že máme stanoviská aj AFETu, TRAN a PEŠ a časový harmonogram je nasledovný. Predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 3. mája, 30. Ehm, mája, 13. júna hlasovanie na IMKO a 30. júna e, v IMKO. Teraz pozastavujeme schôdzu e, na chvíľočku, ale prosím, nezdialte sa, pretože Andres Ansip o 5. bude tu. Andrus Ansip, ktorý poskytne aktuálne informácie o digitálnom trhu a o otázkach týkajúcich sa spotrebiteľa. Dôležité veci pre nás. Ďakujem. colleagues, colleagues. Hi everybody, we have the great pleasure to welcome... drahé kolegyne a kolegovia, e, teraz tu máme možnosť privítať pána Andru Sansipa, ktorý zodpovedá za digitálny jednotný trh, okrem iných vecí na komisii, takže som veľmi rada, že tu ste. E, priniesli ste úžasné skúsenosti, ambície a projekty v oblasti jednotného digitálneho trhu a my vám teraz chceme poďakovať, vám aj komisii, za všetko, čo ste urobili a za to, že tlačíte na členské štáty, aby viac a viac e, presedzovali myšlienky jednotného digitálneho trhu. Cieľom našeho, nášho stretnutia je e, hovoriť o programe komisie e, v rámci pôsobnosti nášho výboru, o otázkach ochrany spotrebiteľov na digitálnom trhu a miery pokroku v rôznych legislatívnych témach a tiež samozrejme by som bol rád, keby ste hovorili o prioritách komisie v roku, na roky 2017-2018 vo vašej oblasti. Takže váž, vážený pán podpredseda komisie, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali. Samozrejme, eh, chcem veľmi pekne poďakovať všetkým váženým poslankyňom a poslancom, aj vám za veľmi plodnú spoluprácu na tých eh, témach, ktoré sa týkajú digitálnej oblasti a digitálneho jednotného trhu. Jednotného trhu. A ja eh, musím povedať, že som celkom spokojný s tým, čo sa už podarilo dosiahnuť, pretože minulý týždeň som dostal informáciu eh, od môjho poskytovateľa telekomunikačných služieb, že teraz môžem využívať princípy roam like at home, teda roamingu ako doma ktorý presadila Európska únia a to isté som dostal aj prostredníctvo SMS správy od providera služieb Belgicku. Takže už je to takmer aj tu, ale od 15. júna tohto roku vlastne prestanú byť možné tieto roamingové príplatky úplne, to znamená úplne ich zrušíme a e, ja e, myslím, že všetci poslanci, ktorí hlasovali za toto rozhodnutie, vlastne uvidia v reále, čo sa dosiahlo. Dosiahli sme tiež e, riešenie E, ktoré umožňuje prenosnosť e, obsahu, ktorý je poskytovaný e, spotrebiteľom, ak sa presťahujú alebo ak chodia z krajiny do krajiny. No a je tu návrh, o ktorom sa bude hlasovať na nasledujúcom plenárnom zasadnutí parlamentu v máji v tejto oblasti, ale myslím, že ten konsenzus, ktorý sa podarilo dosiahnuť počas zasadnutí trialógu, ten eh, dáva všetkým maximum toho, čo chceli a je to tiež jeden z eh, tých hmatateľnejších výsledkov našej práce, ktorý eh, pocítia aj naši obyvateľia, občania. Je veľké percento ľudí, ktorí trávia 10 a viac dní počas roka v inej krajine a títo budú iste veľmi spokojní s týmto rozhodnutím Eh, o prenosnosti služieb a obsahu. Takže podarilo sa nám dosiahnuť konsenzus tiež v oblasti rozdelenia 700 eh, MHz pásma, čo pre niektorých ľudí nie je až taká citlivá téma. Pre mňa je to téma veľmi dôležitá, pretože eh, tým pádom bude otvorená možnosť zavedenia sieti 5G, digitálnych sieti 5G. Ja si myslím, že to je celkom, ehm, celkom dobrý e, krok vpred. Takže na čo teraz zamerať pozornosť v budúcom mesiaci? V prvom rade bude treba e, zabezpečiť e, dohodu v oblasti geoblockingu, respektíve zrušenia alebo zabranenia geoblockingu, geoblokovania. A tu čísla, ktoré sme dostali od s prieskumom tak 2% ľudí, ktorí nakupujú e, služby v inej krajine, nedokázali využiť tieto služby preto, lebo e, nie sú z tej správnej krajiny alebo geografickej zóny. Teda to sú, povedzte si, 2%, a to je možno nič, ale 27% z ľudí, ktorí majú prístup na web, nemohli, ne, sa nemohli zaregi- ani zaregistrovať, čiže tam sa vlastne bráni už pri registrácii uh, užívateľom ktorých IP adresa spadá do nesprávneho štátu, či už zo Švedska, Dánska, Francúzska, skrátka zo zlej krajiny. Čiže toto je princíp geoblokovania, kedy weby bráňa určitým užívateľom, aby využívali ich služby. A 32% ľudí, ktorí si chceli kúpiť nejaké služby alebo tovar z inej krajiny, e, má potom problém, keď už sa im teda podarí si to kúpiť, tak je problém s dodávkou. E, takže preto e, máme aj návrh v oblasti zasielania E, zásielok alebo balíčkov a 25 ľudí, spotrebiteľov zase malo problém s platením. Máme tu e, systém SEPA, máme tu e, oblasť, v Európskej oblasti jednotnej platby a napriek tomu 25-26 ľudí nemoh, nebolo, schopno, nebolo schopný zaplatiť, pretože ich kreditná karta je vystavená v nesprávnej krajine. Toto je tiež geoblokovanie a 26 tých, ktorí si chceli niečo kúpiť, nejakú službu alebo tovar z inej krajiny, v rámci Európskej únie samozrejme, hovoríme o Európskej únii, tak e, e, ak sa už teda zaregistrovali na webe, ak im ten web dovolil tam nakupovať, tak potom zase nemohli zaplatiť, pretože karta nebola vydaná v tej správnej krajine pre ten web. No a toto e, je vec, ktorá bráni vo vytvorení jednotného trhu a pretože jednotný trh pre Európsku úniu dôležitý, musíme na ne pracovať. Zajtra sa bude schvalovať správa E, spravodajkyne Rozy Tún a e, ja dúfam, že to správu sa dostaneme zase o krok ďalej. Ja by som chcel poďakovať aj spravodajkyne a ostatným tieňovým spravodajcom za prácu, ktorú odvedli na tejto veľmi dôležitej téme. Vaša správa e, sa snaží rozšíriť rozsah pôsobnosti na ochranu obsahu aj na obsah, ktorého práva neboli zatiaľ vyjasnené a tu je potrebné nájsť správnu rovnováhu, e, pričom nesmieme zabúdať na ciele, ciele digitálneho jednotného trhu, ktorý nemôže fungovať, ak bude e, fungovať nejaká cezhraničná diskriminácia. Teda nesmie sa rozlišovať medzi fyzickým jednotným trhom a digitálnym jednotným trhom. Ja um, vidím, že spravodajkyňa um, má rovnaké cieľe, sleduje rovnaké cieľe ako komisia a ja by som chcel teraz počuť váš názor na túto problematiku, pretože komisia e, by chcela podporiť e, rýchle schválenie tohto návrhu a poskytnutie technické pomoci, takže by sme radi rozbehli rokovania v trialógu hneď, ako to pôjde. Teraz k druhom balíku o spolupráci. E, návrh o, retrans- o terestriálnej retransmisii televízneho signálu a ostatných e, služieb by sme chceli ľuďom dať e, širšiu voľbu e, pozerania televíznych programov z iných členských štátov, tak aby sa mohli obohacovať tým európskym kultúrnym dedictvom a produkciou. A v princípe chceme nastaviť licenčné práva pre vysielateľov a online služby, ktoré sú prepojené s pôvodným e, vys- vysielaním, tak, aby bolo možné napríklad prostredníctvom simulcastu alebo neskoršieho dosledovania programu, e, aby teda bolo možné konzumovať tento, tento obsah. No a potom je tu otázka e, kolektívnej správy práv pri retransmisii iným spôsobom než káblovými rozvodmi. A tu zase hovoríme napríklad o uzavretých, sieť, uzavretých sieťach, ako napríklad protokol vysielania televízie, televízneho signálu na internete. Takže tu takisto tá miera ambície je vysoká, hľadá sa vyvážený prístup a smernica, ďalej smernica o copyrighte, o autorskom, autorskom práve, e, tá by mala priniesť skutočnú pridanú hodnotu e, v oblasti ochrany autorských práv v digitálnom prostredí. No a jedným z prínosov by malo byť to, že vlastníci týchto práv by e, mali mať lepšie možnosti rokovania o ochrane svojich práv e, v prípade vysielania. No a tiež e, sa snažíme rozdeliť príjmy spravodlivo v celom reťazci bez toho, aby sme museli meniť smernicu v elektronickom obchode. No a my E, vieme, že členovia výboru IMCO majú rovnaké cieľe ako my, ale podľa nášho názoru e, pozmeňovacie návrhy, ktoré boli e, napríklad zverejnené o právach zverejňovateľov a o hodnotovom rozdieli, nejdu celkom týmto smerom. Takže by sme boli radi, aby sa posilnili určité práva vlastníkov práv, a aby sa no, bola snaha hľadať rovnováhu, e, o ktorú sa snažia komisia. Takže naše návrhy tie idú tým smerom, aby, aby sme nepotrebovali e, uľahčovať prístup k chránenému obsahu, ale zároveň aby sme chránili aj práva majiteľov vlastníckých práv. A teraz digitálne zmluvy. Tu tu návrhy, ktoré e, v tejto oblasti sú predkladané, tak e, súvisia veľmi úzko s celým balíkom e-commerce, teda elektronického alebo nakupovania na internete, predaja na internete. My sa snažíme dosiahnuť konečný cieľ a to realizovať určitý ekonomický prínos pre Európsku úniu ako celok a zároveň chceme niečo priniesť aj pre spotrebiteľov, aj pre podniky. A plnou harmonizáciou e, pravidel, národných vnútroštátnych pravidel pre uzatváranie zmluv je možné odstrániť rozdiely medzi jednotlivými legislatívami, e, ktoré momentálne poskytovateľia uvádzajú ako hlavný dôvod tých, tej praxe geoblokovania určitých užívateľov. A e, toto sa potom môže premietnúť napríklad do zvýšenia predaja na internete, objemov predaja na internete. A kompromisy, o ktorých sa hovorí, by mohli byť e, uplatniteľné v obidvoch oblastiach No a teraz k um, k strednodobému prehodnoteniu um, jednotného trhu. Komisia bude 10. maja schvalovať takúto správu a je to uh, aj uh, hlavná vec, ktorá sa bude prednášať do nasledujúceho roka. Teraz k uh, bezpečnosti na internete a navrhovaným novým aktivitám v oblasti v rôznych oblastiach. E, toto všetko takisto budeme doťahovať a e, my e, priebežne plánujeme riešiť problémy, ktoré budú vznikať v uplatňovaní jednotného digitálneho trhu. Teraz platformy a strednobé hodnotenie, my musíme mm, skúmať e, definíciu určitých pojmov, teda aká je, aká je napríklad e, primeraná lehota, e, teda valid notice, treba skúmať tzv. availability traps, kedy siete potrebujú likvidovať nelegálny obsah a tie platformy nie sú celkom jasné, alebo pravidlá platformy nie sú celkom jasné v týchto, v týchto pravidlách. A ďalej, e, tie falošné správy, fake news, to je, to je vec nepríjemná, avšak e, nie je nelegálna, nie je vždy nelegálna. A tu potrebujeme e, dôverovať našim občanom. Niektoré problémy však z tohto vyplývajú pre malé a stredne veľké podniky, ak musia čeliť obrovským alebo dominantným platformám. A naša analýza ukazuje, že hlavný problém je v nedostatkoch e, systému riešenia sporov a nedostatku transparentnosti vykonávania rozhodnutí v rámci platform, ktoré sú často jedno, jednostranné. E, napríklad e, účtovná závierka zmena pravidel bez informovania alebo transparentnosti sú takýmto, sú takýmto problémom. Ale ak sa uplatňuje, a tiež je napríklad spor v tom, ak sa uplatňuje európske právo alebo kalifornské práva. práva. My sa snažíme nájsť eh, nejaké riešenie v tomto. Ďalej datová ekonomika. Eh, európska datová ekonomika by sa mala zvýšiť, aj objem by sa mal zvýšiť z 300 miliard na 739 miliard eh, eur. Ďalej vo, voľný tok dát. Tu chceme znižovať alebo prispievať k znižovaniu nákladov na Eh, ukladanie dát a na cezhraničnú výmenu a zasielanie dát, aby sa dosiahli napríklad pri cloudových službách eh, väčšie úspory z rozsahu a eh, tiež zvažujeme možné rozbehnutie konaní v prípade zavádzania zbytočných reštrikcií a porušovania zákona. Teraz bezpečnosť na internete. Európska únia nedávno E, dosiahla mimoriadný pokrok v tejto oblasti, osobitne z roku 2016, kedy e, vlastne bola schválená prvá legislatíva v oblasti e, internetovej bezpečnosti, príslušná smernica, ktorá sa tomuto venuje, tá vlastne už teraz platí a my, my spolupracujeme s členskými štátmi na jej transpozícii. Vzhľadom k tomu, že sa aj e, E, tie hrozby vyvíjajú. Za uplynulé 4 roky sa teda zásadne zmenili. My hodnotíme stratégiu Európskej únie pre boj proti internetovým nebezpečenstvám z roku 2013 a snažíme sa e, zistiť, ako zlepšiť e, a zvýšiť odolnosť Európskej únie a schopnosť reagovať a spolupracovať v tejto oblasti. Takže pred mesiacom som bol v Spojených štátoch a ja som absolvovali určité rokovania v kongrese a je tam veľká obava z internetu vecí, a teda pripájania rôznych zariadení na internet z hľadiska teda možno ich hrozby. No a podľa prognózy e, e, do roku 2020 bude pripojených na svete do internetu zhruba 50 miliard zariadení, ale ako iste vieme, e, minulý rok v, na jeseň v USA boli vytvorené botnety, na základe práve tohto internetu vecí a tieto botnety e, boli využité na útoky e, proti určitým globálnym e, poskytovateľom služeb. dokonca ich aj položili v niektorých prípadoch. Takže sa snažíme nájsť globálne riešenia, keď hovoríme o bezpečnosti na internete a internete vecí, pretože ako iste vieme dnes, v mnohých prípadoch výrobcovia nevenujú, výrobcovia týchto zariadení nevenujú bezpečnosti alebo zabezpečeniu žiadnu pozornosť a my by sme mali možno zintenzívniť e, vzdelávanie občanov o ochrane e, na internete, alebo teda boj proti e, týmto novým nebezpečenstvám a zkrátka zvyšovanie povedomia o tom, že keď si kupuje aj nový vysávač, že ten môže byť časom pripojený na internet. No a potom je tu eh, prepojenie spoločnosti a ekonomiky s eh, digitálnym sektorom. Napríklad v oblasti zdravotníctva by sme chceli zvýšiť eh, dostupnosť informácií a chceli by sme, aby tzv. big data, teda veľké dáta, prispievali k blahobytu našich spoločností. A ďalej je tu akčný plán na rok 2016 pre elektrické vozidlá Eh, potom eh, systém Digital by Default, to je, tento, to je princíp, ktorý by mal viesť k drastickému zníženiu administratívneho zaťaženia pre eh, fyzické a právnické osoby. A my vítame podporu vášho výboru IMCO pre tieto princípy. A záverom musíme ešte uznať aj to, že digitalizácia vedie k veľkým obavám, najmä z hľadiska straty pracovných miest. My sa môžeme snažiť na to, aby sme tieto obavy vyriešili, aby sme napríklad ľudí preškolili a vyškolili a preto spolupracujeme na rýchlej implementácii iniciatív e, v rámci agendy e, pre nové zručnosti a okrem toho rozbehneme Digital Opportunity Scheme v roku 2017, ktorou budeme chcieť podporiť cezhraničné e, vysielanie a možnosť vzdelávania absolventov vysokých škôl v iných štátoch. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a ja si veľmi rád vypočujem teraz vaše návrhy a myšlienky a otázky k tomuto vystúpeniu, e, teda návrh na to, ako riešiť tieto veci v oblasti digitálneho jednotného trhu. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda komisie Ansip, za to, že ste tak pekne zhrnuli aktuálnu situáciu na základe návrhov komisie, ktoré momentálne sú na stole, aj za to, ako, za, za to, ako ste popísali budúce návrhy a možnosť riešenia budúcich problémov v tejto oblasti. A teraz, kolegyňa a kolegovia, otváram diskusiu. Možno by sme dali najprv slovo koordinátorom. Andreas, chcete za EPP niečo povedať? Áno. Hovorí Andreas, budem hovoriť veľmi stručne, pretože mám tri veci, ktoré by som chcel spomenúť. V prvom rade chcem poďakovať podpredsedovi povi za jeho veľmi e, jasné vyjadrenia. Myslím, že z toho, čo ste povedali, je zjavné, že komisia sa snaží e, odviesť dobrú prácu a hľadať rovnováhu v oblastiach, kde to hľadanie rovnováhy, je veľmi komplikované, snažíte sa dosiahnuť pokrok a, a hľadáte nové riešenia. A ak sa k tomuto môžem vrátiť, tak v prvom rade vo všetkých oblastiach e, ochrany vlastníckých práv a geoblokovania sa snažíte hľadať rovnováhu, teda posunúť pre digitálny jednotný trh, ale zároveň nestratiť z, zo zreteľa ani ani ochranu práv. A tu je rozdiel medzi malými a veľkými členskými štátmi. E, my doteraz sme mali úspech, ako ste povedali, a to je aj vaša zásluha, za čo vám ďakujem. No a v oblastiach, kde potrebujeme e, realizovať nejaký prínos, napríklad tá plná harmonizácia, za ktorú som veľmi vďačný, pretože pri predchádzajúcom v predchádzajúcom volebnom období, kedy sme hovorili o harmonizácii, komisia nebola ochotná um, o, nej, o tejto téme otvoriť otvorenie, ale ja si myslím, že to je jediná možnosť um, pokroku. Avšak ešte stále treba nejakým spôsobom v tejto oblasti dosiahnuť pokrok. No a potom tá tretia vec, o ktorej ste celkom správne hovorili, internetová bezpečnosť, ja si myslím, že to je veľmi jasné, tá smernica o internetovej bezpečnosti je veľmi užitočná. My sa teraz e, tešíme na ten proces transformácie, ktorý zavedie, ktorý, ktorý vlastne spôsobia. Ďalej platformy a falošné e, správy alebo e, fake news. Tá, ten, tá, tá myšlienka fake news sa veľmi komplikovane e, definuje, ale ja myslím, že je celkom zábavné, že tie platformy, ktoré dosiahli obrovský úspech na verejnosti, avšak e, neberú zodpovednosť za hlúposti, a niekedy to nie sú ani, ani, ani tak hlúposti, ako to skôr nebezpečné e, záležitosti, ktoré vlastne produkujú, tak e, teraz vlastne e, sa tá situácia mení. Čiže mali by prevziať osobnú zodpovednosť za šírenie týchto falošných správ. A to je veľký problém týchto platform, takže na to treba nájsť dobrú odpoveď. A to, ako táto odpoveď bude vyzerať, tak tu sa teším na vaše návrhy. Ďakujem veľmi pekne za to, za to že ste tu. Andreas, in the light of the reports that we have... Ďakujem pekne. Vo svetle správ, ktoré máme o francúzských voľbách a pokrytí sociálnych médií, tu nám jasne hovoríme o tých falošných správach. <coughs> je to teda veľmi aktuálna téma. Pán Danty. Ďakujem, pani predsednička. Poprosím eh, pána komisára, aby si dal slúchadlo. Máme čas. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja by som sa chcel poďakovať za vašu disponibilitu, za to, že ste prišli a za to, že ste našetli veľmi zaujímavý obraz. Ja by som sa rád pozastavil eh, pri štyroch krátkych otázkach. Prvá sa týka platform. Ako ste pripomenuli, rok dozadu eh, tu bolo oznámenie komisie, eh, ktoré predstavovali dôležitý bod a teraz vypracovávame na úrovni parlamentnú správu, ale Kolega Andrá Šváb to už naznačil a dotkol sa témy falošných správ a otázky diskriminácie a otázky zodpovednosti, ktorá sa skrýva za tými platformami a to je strategická vec aj do budúcnosti. Nechceme nejakým spôsobom zriadovať ministerstvo cenzúry, nechceme robiť nejaké, zavádzať nejaké konkrétne kontroly alebo príliš drakonické, ale Otázka, ako budú fungovať aj tie eh, súkromné platformy. Treba zabezpečiť systém zodpovednosti a eh, chceme vedieť, či vy považujete za dostačujúci ten súčasný eh, legislatívny rámec, pretože je jasné, že tá smernica predstavuje dôležitý referenčný bod, ale dnes nejde len o riadenie tých platform, ktoré robia nejaké obchodné aktivity, ale aj tie, ktoré fungujú ako sprostredkovateľia služieb, informácií. A to považujem za dôležité. Toto sa viaže aj na druhý bod a je jasné, že za týmto všetkým sa skrývajú algoritmy a tie algoritmy sú témou dôležitou, ktorú treba riešiť. Je jasné, že musíme eh, zabezpečiť ochranu eh, duševného vlastníctva, treba zabezpečiť existenciu systému, ktorý istým spôsobom eh, bude schopný nastaviť tú orientáciu aj, aj správneho hľadiska a ktorý sa bude zaoberať aj práve algoritmami. Podľa vás je to nevyhnutné alebo nie? Tretia vec sa týka startupov európskych startupov. Pokiaľ ide o platformy, vieme, že sú malé v Európskej únie. Prevažne sú to platformy, ktoré pochádzajú z iných krajín, Spojené štáty, Čína, Rusko. Nie sú to e, vo väčšine prípadov európske platformy. Väčšinou ide o tie platformy, ktoré sú podkapitalizované v rámci kolaboratívneho hospodárstva. Ja sa pýtam, či podľa vás je nevyhnutné mať programy, ktoré poskytnú skutočnú podporu, napríklad rizikový kapitál, či je možné e, zabezpečiť takýmto spôsobom, že aj v Európe sa budú etablovať niektoré platformy, ktoré by potom mohli e, hrať túto partiu, tak povediať, tak na úrovni nielen európskej, ale aj globálnej. A posledná vec, cyber security, vy ste spomínali vec, že v tejto chvíli pracujeme na implementácii NIS. To je mimoriadne dôležitá vec, bez pochyby. Ja nechcem, aby, nechcel by som, aby Samozrejme, musíme si uvedomiť, že bezpečnosť e, siete je otázka bezpečnosti občanov a získava na dôležitosti. Sme vo fáze implementácie, alebo podľa vás je nevyhnutné túto tému opäť naštartovať, túto tak mimoriadne dôležitú tému? Ďakujem. The... Ďakujem a teraz za zelených. Mhm. Ďakujem pekne. Pani predsednička, by som sa chcela poďakovať pánovi podpredsedovi komisii Ancipovi za dosiahnutý pokrok v oblasti stratégie jednotného digitálneho trhu a netrpezlivo očakávame strednou dobe hodnotenie, ktoré má pripraviť komisia. Súhlasím s cieľom, ktorý ste naznačili, e, naozaj priniesť skutočnú pridanú hodnotu spotrebiteľov cez stratégiu vnútorného digitálneho trhu. A tu myslím o nariadenie, na nariadenie o geoblokácii, nielen by bolo rýchlo schválené, aby naozaj aj e, znamenalo zmenu pre užívateľa. Preto je dôležité, aby obsah, ktorý je chránený autorskými právami, bol, spadal po rozsah spôsobnosti. Ak to tak nebude, tak budú chodiť cez nezákonné stránky alebo pôjdu cez VPN poskytovateľov a ani jedno nie je pozitívny výsledok. Takže chcela by som vedieť, či komisia podporí stanovisko EP, aby neaudiovizuálny obsah chránený autorskými právy bol zahnutý v návrhu. Takisto ste hovorili o návrhu online transmisie. Je pravdou, že tento návrh je veľmi vhodný preto, aby umožnil vysielateľom e, sprístupniť určitý obsah cez hranice, aj zatiaľ, kým nemajú licenciu. A v rámci návrhu geoblokácie sa to týka prípadov, kedy predávajúci má licenciu na použitie obsahu chráneného autorskými právami a rozhodne sa geoblokovať. To je dôležité riešiť. Čo sa týka online sprostredkovateľov, myslím si, že je veľmi povzbudivé to, že komisia sa chce pridržať e, režimu obmed, ručenia obmedzeného smernice, avšak Nesúhlasím s tým, že aktuálny návrh eh, ochrany autorských práv chráni tento princíp. Článok 13 podrýva smernicu o e-commerce a chcela by som upozorniť aj na akademické hodnotenie tohto návrhu, ktoré bolo sprístupnené komisii ako aj Európskemu parlamentu a jeho vlastný výskum, ktorý poukázal na to, že článok 13 by zaviedol všeobecnú povinnosť monitorovania. Takisto, čo sa týka vedľajších práv, súvisiatých práv, je veľmi dôležité mať na pamäti to, že parlament už odhlasoval proti, pri viacej príležitosti minulosti proti týmto vedľajším e, právam, správa o digitálnom trhu a ďalšie. Čiže nie je žiadnym prekvapením, že je tu veľká opozícia takéto myšlienky. Vítam to, že sa e, komisia bude zameriavať na notice a takedown postupy, to znamená nahlásenie a stiahnutie. Je veľmi dôležité sa zamerať na túto oblasť a pre všetkým aj na potenciálne e, v podstate akési pasce zodpovednosti na platformách. Už e, niektoré štáty príjmajú vlastnú iniciatívu, napríklad Nemecko navrhlo legislatívu o falošných správach a e, prejavoch šíriacich e, nenávisť, ale sú tu aj iné pravidla v iných štátoch o nahlasovaní a stiahnutí z internetu, ale niekedy sú použité aj nesprávne nástroje, pretože veľmi často e, podľa národnej legislatívy falošné správy a nenávisné prejavy nie sú nezákonné. E, takisto sa vzťahuje z internetu aj zákonný obsah a potrebujeme opravné prostriedky, keď užívateľ používa obsah a mm, je chránený výnimkou Chcela by som sa viac dozvedieť o vašich plánoch v tejto oblasti, či zvažujete legislatívny návrh o notice and take down, to znamená oznámenia stiahnutie z internetu alebo len usmernenia E, agenda zručnosti, to je veľmi dôležité, aj pre zručnosti kódovania, predovšetkým v EÚ. Máme ten problém, že nemáme veľa možností financovania. Musíme takéto príležitosti vytvoriť pre osoby, ktoré aktívne pôsobia v kódovaní, aby sa mohli stať podnikateľmi. V oblasti tzv. Civic Tech predkladám pilotný projekt návrh pre Európsku cenu prototypu pre experimentálnu kreativitu a inovácie a uvítala by som pozitívne hodnoty vyhodnotenie, aby teda komisia pozitívne zvážila takúto iniciatívu. A čo sa týka počítačovej bezpečnosti, jeden z hlavných spôsobov, ako môžeme chrániť ľudí pred útokmi na ich systémy, škodlivými útokmi, je umožniť ich e, zakodovať všetku komunikáciu. A čiže podporujeme to, že komisia chce dať povinnosť službám elektronickej komunikácie kódovať E, túto komunikáciu. Prepačte, ja mám veľa rečníkov, takže ak to môžeš ukončiť. Ešte posledná veta, internet veci. Myslím si, že užívateľ musí mať možnosť modifikovať svoje vlastné zariadenia a niekedy e, prax e, postupy s licenciami tomu bránia, ak E, klienti nie sú chránení e, výrobcami, musia sami mať možnosť e, chrániť sa na internete. Ďakujem pekne, chcela by som hovoriť o článku 13, keď si to spomenula, možno nie všetci viete presne, o čom to je, aj keď sme vo internetovom vysielaní, takže je to tá časť, ktorá je súčasťou vnútorného trhu v rámci e-commerce. Áno, a ja som položil túto otázku, spomenuli ste článok 13, ja som z vidieka, ja musím pochopiť, o čom ľudia hovoria, keď hovoria o nejakom článku 13 a potom 97 a potom smernica 247 lomeno 21 a And also for our takisto aj pre tých, ktorí nás počúvajú a sledujú. Pán podpredseda komisia, ďakujem, Judy. Jesenka, budeš hovoriť za ALDE? Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne pán komisár a blahoželám k tomu všetkému, čo už ste spravili e, v oblasti digitalizácie a vnútorného trhu. Mám dve otázky. Prvá sa týka geoblokácie bola to výnimka e, z veci, ktoré sú chránené autorským právom. Pýtam sa vás, či máte nejaké plány vyriešiť v budúcnosti túto vec, alebo či ste spokojní s tým návrhom, tak ako ho poznáme teraz. Druhá otázka je od kolegyne Dity. Požiadala ma, aby som to povedal za ňu, data lokalizácia Data lokalizácia požiadavky sú veľkým problémom v Európe, predovšetkým čo sa týka verejného obstarávania. E, možno, že je potrebné určité veci obmedziť z dôvodov národnej bezpečnosti, ale e, veľká väčšina z nich neslúži nikomu. A je to problematické ako pre daňových poplatníkov, aj pre hospodárske subjekty. Tento výbor aj parlament žiadal zrušenie tejto požiadavky. Rada spravila to isté a moja otázka znie, čo potrebujete ešte viac k tomu, aby ste k tejto veci pripravili legislatívny návrh. Ďakujem pekne, Jasenko. Danis za GUE. Ďakujem pekne a ďakujem aj za podpredsedovi komisie Ancipovi za úvodné slova. Samozrejme, všetci sa zhodneme na tom, že digitálny trh je prioritou číslo jedna momentálne. Vo všeobecnosti sa nám celkom páči to, že urychľujete práce v tejto oblasti, avšak jeden postreh by som chcel e, vyjadriť tak v horizontálnejšej povahy. Od samého začiatku vo výbore pre vnútorný trh sa snažíme zvažovať návrhy a existujúcu legislatívu, všetko z pohľadu drobného podnikateľa, aspoň ja. A keď sa pozriem na výsledky toho, čo máme dnes na stole na tému digitálny trh, ja si nemyslím, že je čudné, že iné organizácie malých a stredných podnikov kričia o pomoc, pretože nerozumejú už ničomu, čo je v tej legislatíve. Veľmi často nie je jednoznačná. Ak je z právneho pohľadu jasná. Aj tak musíte byť právnikom, aby ste pochopili všetky odvolávky, ktoré tam nájdete. A niekedy, a teraz hovorím konkrétne o geoblokácii, pôvodný návrh komisie podľa mňa nemal potrebné hodnotenie dopadov na malé a stredné podniky. Princíp eh, najprv v malom, začneme v malom, E, toto e, komisia nepredložila. Viem, že spravodajkyňa spravila, čo bolo v jej silách, ale zajtra ešte navrhnem, e, skôr ako sa pustíme do trialógu, aby sme spravili my sami hodnotenie dopadov presne z tohto pohľadu, pretože ak pripravíme novú legislatívu, tá sama o sebe povedie k právnym sporom, pretože nie je dostatočne jednoznačná, tak asi e, v podstate to nerobíme dobre. Ďakujem pekne, Denis. Marko Colambi. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pánovi podpredsedovi. Chcem sa poďakovať pánovi podpredsedovi za jeho prítomnosť. Ja by som rád nadviazal na prvú vec, ktorú spomínal, kde hovoril ako cieľ tých e, úprav, ktoré riešime, je práve prispieť k kultúrnej rozmanitosti. Nie, myslím si však, že to robíme dobre a práve sa približujeme nejakému jednotnému, jednotnému produktu, a preto mám nasledovné otázky, pokiaľ ide o geoblokovanie a autorské práva. Možno dnes zabudáme na to, že pokiaľ ide o autorské práva, všetko spočíva na modeli teritoriality. A je treba túto vec zohľadniť, pretože ináč e, riskujeme, že sa bude zmenšovať e, tá rozmanitosť ponuky pre používateľov a že to bude na prospech tých veľkých skupín, ktoré budú schopné investovať kapitál na to, aby poskytovali eh, jednotné informácie. Čiže chcem vedieť vo vzťahu k eh, dopadovej štúdii alebo hodnotenia vplyvu, čo zamýšľa komisia. Eh, druhá otázka sa týka online platform a zodpovednosti, ktorú tieto platformy majú. Dnes vďaka smernici o elektronickom obchodovaní žijeme v režime obmedzenej zodpovednosti. To je smernica z roku 2000. Za posledných 17 eh, rokov eh, mal internet možnosť rozvíjať sa aj vďaka tomuto legislatívnemu kontextu. Dnes by bolo vhodné eh, uvažovať nad tým, že na platformy uvalíme, na, na plecia platformy uvalíme viacej zodpovednosti. Ale nie je to e, tiež riziko, že budeme sa uberať smerom jednotného produktu, jedného nejakého uniformizovaného pro, produktu, pretože ideme cestou preventívnej cenzúry. A druhá vec, ktorá je ešte viac znepokojúcejšia, je, že takýto typ kontrol by mohol byť vykonávaný potom z úrovne veľkých skupín. De facto teda riskujeme, že znemožníme e, vstup startup alebo nejakých skupín na tento trh, ktoré nedisponujú kapitálom v takomto rozsahu. YouTube za posledných 8 rokov investoval 60 miliónov eur aby riešil túto otázku obsahov. Ďakujem, ďakujem Marko. The floor to colleagues. Ďakujem pekne, Marko. A teraz otváram diskusiu. Poprosím vás, aby ste sa zmestili každý do jednej minúty, aby mal pán komisár dosť času. Si Andersen, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne. Pán komisár, som rád, že ste prišli medzi nás. Dve veci. Poprvé, chcel by som sa vyjadriť k zmluvám online, predovšetkým predaj tovaru, pretože ja som tieňovou pre túto problematiku, ale takisto aj o balíkoch. Tam som spravodaj kyňov vo výbore pre dopravu a v diskusiách tu, ale všeobecne. Myslím si, že digitálny vnútorný vnútorný trh funguje a musíme mať zmysloplnú reglementáciu a efektívne postupovať. Ľudia o 10 rokov sa obzrú dozadu a pozrú sa na úlohu, ktorú zohrávajú a povedia, nakoľko je dobrá alebo nie. Poprvé, čo sa týka online zmluv, e, sme, chceme mať návrh a Viem, že sa hodne o tom diskutovalo. Chcela by som vedieť, či by ste nám mohli aktuálne povedať, či poslednej dobe sa niečo posunulo počas malckého predsedníctva ohľadom kontraktov a pre všetkým, ako asi môže návrh vyzerať. A čo sa týka aj mnohých ďalších kolegov, chceme si zobrať na to potrebný čas a nastaviť to správne, pretože rozsah predaja tovaru a rozsah jurisdikcie v celej Európe, to je veľmi veľká vec pre spotrebiteľov, aj pre podnikateľov, pre všetkých aj veľmi dôležité, aby sme to neuponahlali. A hoci plná harmonizácia prístupu je dôležitá, čo sa týka právnej istoty, predsa len musíme to správne nastaviť. A čo sa týka balíkov, nejde iba o cenu. I aj kvalita dodávok, kvalita služieb a to, aby malé podniky a spotrebitelia dostali korektný podiel Čiže prepač, hovorím o článkoch, ale článok 6 návrhu podľa mňa a podľa ostatných nekorektne stigmatizuje univerzálnych poskytovateľov univerzálnych služieb a vytvára situácie, kedy si môžu ľudia vyberať, čo sa im hodí. Mohli by ste nás e, aktuálne informovať o vašich názoroch na túto tému? Takisto to súvisie s takými vecami ako zásielky, názvu, adresu, z, otázka zodpovednosti a zabezpečenie toho, aby klientom bolo jasné, aké majú práva, štandardizácia balíkov, to by sme mohli podporovať a prepasli sme príležitosť v tejto oblasti. Ďakujem pekne, Lucy. Poprosím kolegovia, zmestite sa do minúty. Viržiny, ďakujem pekne, mnohé z veci. Chcem povedať, ale pokúsim sa hovoriť stručne. Pán podpredseda, ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. E, chcem e, upozorniť na jednu vec. Samozrejme, digitálny jednotný trh je našou prioritou. V tejto diskusii e, v podstate ide o zásadnú vec pre európsky priestor E, a to zachovať náš sektor tvorivosti, pre všetkým oblasti kultúru, kultúry, e, tak by prosperoval čo najviac. E, je to jednak nevyhnutné aj zo symbolického pohľadu, pretože konkrétne v aktuálnej dobe to, že máme nejaké kultúrne dielo v Európe, ktoré zohľadňuje naše hodnoty, to musíme naozaj zachovať a podporovať v maximálnej možnej miere. Takisto aj z hospodárskeho hľadiska je to dôležité, pretože to vytvára pracovné miesta na európskom území a vidíme, že to stále väčší tlak e, na to, že to bohatstvo hodnoty tohto tvorivého sektora sa presúva na podstate tie veľké platformy. Stanovisko komisie k autorským právam je zaujímavým základom, pre všetkým ten článok 13 e, zníženia v podstate tohto e, stierania hodnot potlačania hodnot, ale myslím si, že mali by sme sa posunúť e, rýchlejšie alebo viac chce dosiahnuť v tejto oblasti. Tie ďalšie návrhy, e, ak budú destabilizovať a ohrozovať hospodárstvo v oblasti tvorivých sektorov, napríklad e, geoblokácia, mali by sme sa naozaj vyhnúť tomuto a musíme chrániť autorské práva neba audiovízia, ktorá sa viaže na teritoria Taliatu, ale sú tu aj národné politiky, kultúry a tvorivého, tvorivých e, sektorov. A musíme podporovať tvorivý sektor. Všeobecne otázka platformiem. A takisto aj satelitné nariadenie, tu je takisto otázka teritoriality a vysielanie, to je veľký problém. Opäť sa chcem vrácať vlastne k tej tvorbe, audiovizuálnej tvorbe. Neutralita platform E, nezodpovedá realite. Predpokladá sa to, vychádza sa z toho neutrálneho algoritmu, ale vidíme v reáli, že áno, je tu edit, uh, v podstate pr- práca médií a musíme to zvážiť ako prácu médií. Je tu aj etická otázka, pretože štúdie svedčia o tom, že algoritmy nahrádzajú v podstate prácu ľudí, uh, opakujú diskrimináciu a chceli by sme vedieť, čo spraví komisia s týmto, aby sme e, kontrolovali algoritmy v tomto zmysle a bojovali proti diskriminácii a zabezpečili etiku tak, ako si ju želáme. Ďakujem pekne, Viržiny. Roza? Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím priznať, že som veľmi rada, pán komisár, že vy máte v kompetencii digitálny jednotný trh, pretože s vami sa posunieme vpred a to si vyžaduje určitú odvahu, aby sme odstránili tie prekažky, ktoré delia trh. A málo kto tak odhodlaný ako vy sa e, nájde, takže cítime vašu podporu. Ja mám stále problém s tým, že zaostávame, stále zaostávame. A často si kladiem otázku, prečo niekto chce zachovať zach- e, zastaralé štruktúry v čase, keď sa rých- ktorý sa rýchlo mení. Potrebujeme nové riešenia a nové podnikateľské modely. Nesmieme sa báť akékoľvek zmeny, ale postupne sa presviečam, že dúfam, že sa tam dostaneme, ale naozaj musíme veľmi konzistentne spolu postupovať. Keďže mám len minútu, asi už som ju minula, e, k falošným správam. Mnohí z vás ste ich spomenuli je veľmi dôležitá otázka zodpovednosti za falošné správy. Ja by som to rozšírila aj na za nenávistné prejavy, anonymné účty. Mm, títo ľudia vôbec nemôžu byť braní za zodpovednosti ľudia, ktoré šíria tieto veci na internete. A mm, sme úplne bezmocní voči nim. Súdne je potrebné pochopiť a pripraviť určitú legislatívu vážení kolegovia, e, spravili sme dve ďalšie štúdie o geoblokácii. Právnici, ekonómovia sa k tomu vyjadrili a ja by som vám všetkým odporúčila, aby ste si to prečítali, pretože sú to veľmi zaujímavé dokumenty z našej dielne. Ďakujem pekne, Roža. Kaja Kalas. Budem hovoriť po estonsky, pretože mám takúto mimoriadnú príležitosť. Áno, väčšinou nemám príležitosť hovoriť rodným jazykom. A chcela som vyjadriť jednu všeobecnú pripomienku. Keď sme diskutovali o stratégii digitálneho hodnotného trhu, vtedy sme sa všetci zhodli na cieľoch. Máme 500 miliónov ľudí, ale mnohé pravidlá a novú, rôznu reglementáciu v jednotlivých štátoch. A cieľom je vytvoriť spoločné pravidlá pre všetkých, pre podnikateľov, pre spotrebiteľov vo záujme všetkých. Ale keď sa pozrieme na rôzne návrhy, ktoré teraz prichádzajú a keď o nich diskutujeme, často strácame zo zretela tento cieľ, ten pôvodný cieľ, ktorým bolo mať spoločné pravidlá pre všetkých. A moja otázka, keďže mi už uplynul čas, znie takto. Má komisia stále na zreteli tento cieľ? Zabezpečíte to, že sa v celom tom procese to z rôzne návrhy tento konečný cieľ nestratí niekde? Ďakujem pekne, teraz udelujem slovo sama sebe. Chcela by som povedať, že naozaj súhlasím s vašou víziou, aby sme mali globálny, otvorený, bezplatný internet. Za to vám ďakujem a naozaj jedna výzva. Výzva aby ste využili všetku moc, ktorú máte a tlačili na členské štáty. Fyzicky jednotný trh, aj digitálny jednotný trh máme rovnaký problém. Ochranárske trendy, e, nepresadzovanie legislatívy vnútorného trhu a otázka voľného pohybu, všetkých voľných pohybov, vrátanie voľného pohybu dát, treba brať ako pilier, nielen ako pilier vnútorného trhu, ale stále častejšie sa to vníma ako buď niečo negatívne, alebo niečo, čo je samozrejme. Inovácie, investície do digitálneho hospodárstva. Mnohí z nás máme veľké obavy ohľadom situácie a stanoviska členských štátov. Máte obrovské skúsenosti, vedomosti a schopnosti v tejto veci, takže poprosím vás, pomôžte nám aby to bolo naozaj na popredných miestach politik. E, už nebudem hovoriť ani o byrokracii. E, konkrétna vec, dostanete od nás aj e, list, podporujem kolegyňu Ditu, otázka data lokalizácie. Parlament žiadal komisiu už v roku 2013, aby predložil návrh nariadenia e, na základe toho, čo ste hovorili predtým, voľný pohyb dát a tie ďalšie voľné pohyby, e, digitálny trh a ostatný trh, všetko by malo byť e, rovnakej pozícii a neutrálne. Prečo ste to zatiaľ ešte nepredložili? Vy ako komisia, vy sami tvrdíte, že data lokalizácia ide ruka v ruke s rozvojom vnútorného digitálneho trhu. Máte niečo pripravené? čo by ste mohli ešte do konca mandátu v tejto veci predložiť? Ďakujem pekne a teraz máte 10 minút na odpoveď na všetky tieto otázky. I even don't know from which side. Takže mm, o data lokalizácii trendy nielen v Európskej únii, ale globálne nie sú veľmi dobré. Pretože v Európskej únii už teraz máme 56 rôznych legislat rôznych zákonov, ktoré presadzujú data lokalizáciu v 21 členských štátoch. A vidíme, ako tieto členské štáty by chceli navrhnúť nové pravidlá vrátane tých článkov o povinnej datalokalizácii, ale ja to tak vnímam, že toto je slepá ulička. Ja chápem, že tu musia byť určité výnimky, e, napríklad národná bezpečnosť a údaje súvisiace, alebo zdraví občanov, ale musíme byť aj proporcionálni. Nie len takto, že Hovoríme o datách o oblasti zdravia obyvateľstva alebo eh, ochrany eh, verejného poriadku, tak jednoducho mm, pravidla neplatia. Globálni aktéry dokážu zvládať data lokalizáciu. Dokážu mať 28 datacentier eh, vo všetkých členských štátoch, ale menšie a stredné podniky startupy tie nedokážu mať 28 datacentier v 28 členských štátoch. A opäť ten signál, ktorý vyšleme, bude taký, že budú tu trendy povinnej datalokalizácie a, a startupom povieme, sedte doma, nikam, te, nikam nechoďte, alebo choďte do Spojených štátov, pretože tam majú jednotný trh Eh, viac ako 300 miliónov dobrých klientov. A to nie je signál, ktorý chceme vyslať našim startupom. Ale podľa našej analýzy, ak sa nám podarí odstrániť už existujúce prekážky, ktoré bránia voľnému toku dát, tak sa nám podarí znížiť ceny cloudových služieb na 7,5 miliard eur za najbližších 5 rokov, ale hospodársky rast bude oveľa väčší, 8 miliard eur ročne. Takže musíme tieto veci jednoducho riešiť a musíme predkladať návrhy v rámci strednodobého hodnotenia takisto musíme riešiť aj nové otázky vlastníctvo dát, prístup k dátam, zodpovednosť, cloud switch, prenosnosť dát a tak ďalej. Takže musíme nájsť riešenia k týmto veciam a ako som povedal, naše strednodobné hodnotenie popíše aj túto časť datového hospodárstva. Kaja sa pýtala na spoločné ciele, spoločné ciele. Myslím, že my všetci vo, v rámci členských štátov by sme chceli ukázať občanom, že je v našom záujme dosiahnuť pravdepodobne tie isté totožné ciele, ale to vnímanie cieľov je rozdielne v závislosti od obyvateľstva jednotlivých členských štátov, ináč to vnímajú aj tie riešenia, čiže nie je to tak jednoznačné. Ja som na úvod spomínal zrušenie roamingových poplatkov, ako všetci vedia, zdá sa to byť jednoduché zrušiť takéto roamingové poplatky úplným spôsobom, definitívnym, ale skutočnosť, že členské štáty sa nachádzajú v rozdielnych situáciách, celé to veci komplikuje a dokonca je to bolestivé pre niektoré členské štáty. Predovšetkým tie, ktoré sa nachádzajú v južnej časti Európy, pretože to si vyžaduje u nich investície, musia eh, poskytovať možnosť navštíviť, poskytovať tým eh, cestujúcim a turistom navštívovať ich pamiatky, počas leta a to im znemožňuje investovať ďalších 9 mesiacov a komplikuje to situáciu aj v iných krajinách, pretože v severských krajinách majú veľmi štedré ponuky smerom k spotrebiteľom a ceny sú naozaj dostupné. A z tohto dôvodu napríklad vo Fínsku môžu ľudia za rovnaké peniaze kúpiť stonásobný zásobné množstvo gigabajtov v porovnaní s Maďarskom. A tie rozdiely v cenách sú naozaj neuveriteľné a to sa potom samozrejme odráža aj na spotrebe takýchto gigabajtov. Zatiaľ, čo vo Fínsku je to 11 gigabajtov za osobu za mesiac, e, ten zvyšný celorovský priemer je len na úrovni 1 gigabajtu. Takže situácia v jednotlivých členských štátoch je rozdielna. A musíme nájsť dobre vyvážené riešenia, tak ako to spomínal aj Andrea Schwab. Nie je to len tak eh, jednoduché čierno-biele, že hlasujme a už nás viacej nezaujíma, čo sa deje na juhu Európy alebo čo sa deje na severe, v severských krajinách. Väčšina je za a poďme ďalej. Myslím si, že už sme boli schopní dosiahnuť konsenzus v mnohých citlivých otázkach a musíme takýmto spôsobom aj ďalej pokračovať a nemôžeme ísť e, cestou vynútenia si, vynúcovania si a nedbania o to, čo sa deje na úrovni menších členských štátov alebo nejakých menších skupín alebo startupov, malých stredných podnikov. a jednoducho ísť len e, cestou forsirovania tých silnejších hráčov v tejto fáze. Pokiaľ ide o nenavisné prejavy, mnohí to spomenuli vo svojich otázkach. Ako sme diskutovali na ostatnej plenárke, tak je to pomerne komplikovaná záležitosť, ktorá nemá jednoduché riešenie nie je to tak e, priamočiare, že si povieme, že zakážeme falošné správy alebo nenávisné prejavy. Tam už síce zákaz platí, ale Julia Reda spomínala, že veľká, veľké množstvo obsahu bolo stiahnutého no, na úrovni platform, ktorý bol nakoniec e, legálnym obsahom. poznáme ten prípad s vietnamským dievčatom. Dokonca premiér Norska eh, zasiahol, pretože Facebook sa rozhodol, že stiahne tento obraz dievčatka, nahého dievčatka z webu, ktoré teda utrpelo ten útok na palmovou bombou. A Čiže boli tam takéto zvláštne úvahy, možno pornografia a takéto a neboli tam zohľadnené tie, ten, ten kontext tej vietnamskej vojny a prečo to tam vlastne bolo zobrazené. Ako som už povedal na začiatku, smernica o elektronickom obchodovaní musí zostať nezmenená a režim obmedzenej zodpovednosti takisto musí byť zachovaný. Ale tak, ako to chápem ja, tak budeme si musieť eh, ozrejmiť ten princíp eh, oznámenia prijatia krokov, čo to naozaj znamená Office and action, aké charakteristiky musí splňať nejaké oznámenie, podanie. Potom otázka, ako budú nastavené tie časové limity, počas akých časových období bude nevyhnutné odpovedať, zareagovať, aké sú potom práva tých ľudí, ktorých e, obsah, ktorý tam bol natiahnutý, ktorý bol stiahnutý, teda, e, či aké majú práva vo vzťahu k tým kódom a tak ďalej tieto pravidlá musíme spraviť jednoznačnejšími. A ako som už povedal e, na úplnom začiatku dnes, pokiaľ ide o platformy online, tak oni už majú nejaké vlastné iniciatívy, ale pri nich sa často boja, že budú potrestané. Pretože preukázali istú iniciatívu a je tu hrozba, že niekto zrazu povie, že vy ste plne zodpovední za všetky tieto, eh, tento uploadovaný obsah na vašich platformách. Chceme preto ozremiť eh, takéto postupy a tie pravidlá, čo to znamená oznámenie alebo ohlásenie a potom stiahnutie a to by bolo na prospech všetkým. Nemyslím si, že by bolo vhodné eh, nejakým spôsobom ísť cestou presazovania práva vo vzťahu k online platformám, pokiaľ ide o neutrálnych sprostredkovateľov obsahu. A musíme nakoniec dôverovať e, našim ľuďom, musíme e, dôverovať aj tomu zdravému sedliackému rozumu, ktorý majú ľudia. Niektorí ľudia sa vedrujú, a myslím, že preberajú tak e, výrok Abrahama Lincolna, niektorí hovoria, že on nie je autorom tohto výroku, ale každopádne zaznelo to už viac ako 100 rokov dozadu a ešte stále to platí môžete istý čas klamať všetkých ľudí ale ich blbnúť. E, niektorých ľudí môžete celý čas blbnúť, ale nemôžete všetkých ľudí klamať alebo blbovať celý čas, celú dobu. Čiže tie falošné správy sú zlé, to nie je dobrá vec, ale ministerstvo pravdy kontroluje všetko, to je ešte horšie. Ja som svojho času žil v obsadenom, okupovanom Estonsku, kde sme mali takéto ministerstvo, ktoré dozeralo na to, čo je správne, nesprávne, pravdivé, nepravdivé. Ja nechcem voliť takéto riešenia v rámci Európskej únie. Ale ako som povedal, ak nie sme spokojní, musíme konať. Ja oveľa viac som zástancom samoregulačných opatrení, eh, opatrení spoloregulácie a tá dôvera je jedna z najhodnotnejších, najhodnotnejších hodnot, ktoré majú online platformy. A ak o ne prídu, o ňu prídu z dôvodu e, takýchto nenavisných prejavov alebo falošných správ, ak stratia dôveru ľudí, tak stratia potom aj trhový podiel. Ja preto sa domnievam, že online platformy sú pripravené konať, ale musíme ísť spoločne, musíme reagovať na, tú, na ten tlak a musíme sa otázkami zaoberať tak, ako to aj plánujeme urobiť. A už mi uplynul čas, pardon. Pokiaľ ide o startupy, začínajúce podniky, e, moje hlavné posolstvo je, že musíme vytvoriť jednotný digitálny trh v Európskej únii a ak chceme dosiahnuť skutočný e, jednotný trh s 500 miliónov zdravých spotrebiteľov, tak tí múdri ľudia nebudú odchádzať z Európskej únie bude možné robiť e, ten scale-up aj tu e, v Európskej únii. A my musíme práve aj kvôli e, začínajúcim podnikom, startupom vytvoriť taký fungujúci jednotný digitálny trh v Európskej únii. Strop na nejakú hodnotu alebo value cap, to je dôležitá vec v súčasnosti. Vieme, že máme rôzne platformy, platformy, ktoré vychádzajú, ktoré, ktoré sú postavené na predplatnom, teda dajú oveľa viac peňazí hudobníkom v porovnaní s tými, ktoré fungujú na princípe inzercie. A keď hovoríme o tých sumách, ktoré z toho plynú, tak to sú naozaj veľmi rozdielne sumy. V jednom prípade môžeme, sa bavíme o 0,6 miliardy eur. To sú platformy, ktoré fungujú na princípe inzercie a v tých iných prípadoch hovoríme o 2 miliardách eur. Pardon. Čiže 2 miliardy a 142 miliónov predplatiteľov a 0,6 miliardy a takmer milión užívateľov mesačne. Samozrejme, ja chápem, ako to cítia, ako to vnímajú hudobníci, ktorí sú nespokojení s nastavením stropu pre, pre tú, tú celkovú cenovú hodnotu. Musíme však ísť ústretí užívateľom a preto sme vypracovali tento návrh. Keď hovoríme o šifrovaní, Kaja teraz odišla z miestnosti, ale dokonca aj v Estonsku nie je to uvažovanie rovnaké, nie je jednotné, ako sa postaviť k šifrovaniu a ako riešiť komunikáciu medzi ľuďmi, medzi občanmi. Niektorí hovoria, že keď e, sa bavíme o komunikácii, tak e, pokiaľ ide o tie orgány na presadzovanie práva, tak musia mať nejaké zadné dvierka, napríklad v Estonsku digitálne podpisy. Môžete digitálne podpísať niečo a to znamená, že obsah potom bude šifrovaný. alebo nejaká, nejaká časť, nejaký obsah teda bude, čo, čo je, čo je, ale t- predmetom toho obsahu sú to knihy, hudba, obchodné tajomstva, kto vie, e, ten, kto bude schopný to dešifrovať, tak ten bude vedieť, ale nie je to tak e, jednoduché, keď sa napríklad bavíme o WhatsApp, WhatsApp, tak budeme mať e, jeden typ pravidiel a keď hovoríme o iných spôsoboch komunikácie, tak osvojíme si iné pravidla, aby sme riešili eh, šifrovanie. Ja som úplne proti vytváraniu povinných zadných vrátov, zadných zvierok, eh, pokiaľ ide o šifrovanie systémov. Dnes, ako vieme, v niektorých autách eh, už je asi 800 senzorov, čo umožňuje vytvoriť veľmi dobrý osobný profil len použitím údajov, ktoré sú zozbieravané pri napríklad e, napríklad pri kosení trávnika, všade je kopa videokamier, naozaj nevyhnutné všade inštalovať kamery a zaznamenávať to, čo sa deje všade na privátnych miestach a dokonca v našich spálniach. Ja si nemyslím, že je to dobrá myšlienka, že je to dobrá vec takto postupovať a ja si naozaj myslím, že by bolo dobré e, teda, že, že je veľmi veľký predpoklad, že takýmito zadnými vrátkami a dvierkami dáme priestor aj tým zlým, tým, tým kriminálnym živlom. Naozaj som pripravený vypočuť si všetky obavy, všetky podnety, ale pomerne ťažko ma budete presviečať, aby som sa uberal cestou takéhoto návrhu. Čas ale ide veľmi rýchle. Už som veľa presahoval. Pokiaľ ide o digitálny obsah, chcel by som počiarknúť dôležitosť tejto problematiky. Geoblokovanie a digitálne zmluvy, tie musia ísť ruka v ruke. Plná harmonizácia, to je skvelá myšlienka, ale my sme, to znamená Európska komisia svojho času e, prišla s takýmto návrhom, ktorý sa ale nechytil, neuchytil. Potom bol navrhnutý e, legislatíva, e, spoločná legislatíva pre obchodné právo. Ani to nezafungovalo. Musíme si dať viac času na to, aby sme našli lepšie riešenia v porovnaní s tým, čo navrhla Európska komisia, lebo nezostáva veľa času. Musíme konať a takéto neoprávnené geoblokovanie je naozaj veľkým bôlom pre všetkých. Otázka aj vo vzťahu k obsahu, ktorý je predmetom autorského práva, a zásada teritoriality. Áno, musíme túto zásadu ochraňovať, ale ako všetci vieme, keď hovoríme o filmoch, 20 e, užívateľov internetu v Európskej únie využíva VPN služby na to, aby sa dostali k digitálnemu obsahu. Je to teda o úplnej teritoriálnej exkluzivite, keď 20 užívateľov využíva VPN služby na to, aby sa dostali k digitálnemu obsahu. Podľa prieskumu verejnej mienky dokonca 60 tých, ktorí sledujú filmy v rámci Európskej únie, hovoria, že tak robia prostredníctvom downloadov zadarmo. Povedzme, nazvime to správnym menom, je to kradnutí, keď uvažujeme o tých tvorcoch. A teraz zrazu niekto chce povedať, že musíme ochraňovať takúto absolútnu územnú teritoriálnu výlučnosť. Ja som to často konštatoval, že moje chápanie, pokiaľ ide o výlučnú alebo absolútnu exkluzívnosť, výlučnosť, musí to byť 0 alebo jednotka, alebo 0 až 100%. 0 alebo 100%, nie niečo medzi 20 alebo 67% alebo niekde v tomto rozpetí. Pokiaľ ide o absolútnu výlučnosť alebo exkluzívnosť, to je veľmi relatívne to chápanie. A ja Ehm, nie som ochotný ísť cestou takéto definície. To pirátstvo je skutočnou, skutočným problémom. Musíme tieto problémy riešiť a tak aj urobíme. Budeme ale musieť takisto zabezpečiť eh, legálny prístup užívateľom, ľuďom, pokiaľ ide o digitálny obsah. Ešte máme čas, môžete pokračovať. Takže falošné správy a cenzúra, nie, žiadna cenzúra neexistuje. About neighboring rights, we didn't touch uh, those neighboring rights. Pokiaľ ide o práva tých uh, susedov, susediacich, Neighboring Rights. Nahrávacie spoločnosti one majú, majú už takéto nezávislé práva a tie získali v 60. rokoch minulého storočia. V tom čase eh, tie vydavateľstva nechceli eh, si zabezpečiť eh, tieto práva. Kto vie prečo? Možno v tom čase bolo pre vydavateľov tlače jednoduchšie povedať, že budú fungovať v pozícii alebo v polohe neutrálnych sprostredkovateľov, skôr išlo otázku ručenia alebo zodpovednosti. Teraz si zrazu, sa zrazu stiažujú e, vydavatelia tlače. E, oni hovoria, že niekto používa ich obsah bez toho, aby poskytoval e, primerané, primeranú odmenu, primeranú kompenzáciu. A ja teraz chápem teda ten pocit vydavateľov, hlavne v kontexte falošných, neoverených informácií, kvalitné médiá, kvalitné noviny a tlač zohľava veľmi dôležitú úlohu. Dokonca aj online platformy, ktoré by sa chceli oprieť o informácie takýchto dôveryhodných zdrojov, tak je to, je to samozrejme legitimná otázka. To nebol môj nápad, aby som ja navrhoval tieto súvisiace práva na neighboring e, aby sme vyjali tlak na tých e, vydavateľov tlače. E, ja som chcel, aby sme tam do toho dali taký hyperlink jasný, aby sme do toho textu to zakotvili ako základný princíp, ktorý sa týka internetu a presne sa to odráža v tom texte, nie v tom presnom znení, ale každopádne to zamýšľala táto veta v texte. ale diskutovali sme samozrejme aj so spravodajkyňou Komodiny Kokia spravodajkyňou a ona myslím, že jasne pochopila, že ona išla predsa len troška ďaleko, ďaleko pokiaľ išlo o to hyperlinkovanie. Jej návrh je možné vykladať aj tak, že prepisuje celú judikatúru, ktorú už máme, je toľko rozhodnutí súdu v súčasnosti už, pokiaľ ide o túto oblasť. A ak máme akceptovať jej návrh, pokiaľ ide o hyperlinky, tak podľa mňa naozaj vytvoríme plný bordel. A nemyslím si, že budem schopný podporiť takýto návrh pokiaľ ide o mňa, tak ja len ťažko chápem, prečo majú nahrávacie spoločnosti takéto práva súvisiace, alebo neighboring rights, také susedné, susediace, a prečo vydavatelia tlače takéto práva nemajú a prečo nie je pre nich možné e, vylepšiť si svoju rokovaciu pozíciu, postavenie v porovnaní s globálnymi platformami. Internet veci a tá myšlienka, že užívateľia musia mať e, možnosť e, e, upravovať si tie nastavenia, bezpečnostné nastavenia, ktoré sú tam prednastavené, ktoré sú tam defaultne, to súhlasím, ale niektorí užívateľia vôbec nedbajú na bezpečnostné opatrenia a dokonca nemajú nejakým spôsobom nastavené tieto bezpečnostné veci, profily. Potom si treba uvedomiť, že užívateľia nevenujú toľko pozornosti bezpečnostným nastaveniam, keď napríklad hovoríme o lampách, ktoré sú napojené na internet, alebo keď hovoríme o chladničkách, ktoré sú napojené na internet, alebo keď sa kupujú e, nové telefóny, e, keď si ľudia zmenia tie nuly v rámci hesla na dátum svojho narodenia a naozaj si potom myslia, že sú v bezpečí, v pohode No, ale myslím, že musíme dať oveľa väčšiu, väčší dôraz na počítačovú hygienu, cyber hygiene, tak ako si ľudia zvyknú z času na čas umyť ruky v rámci svojej osobnej hygieny, tak eh, chápu samozrejme, že je to pre nich užitočné. A myslím si, že aj pokiaľ ide o eh, počítačovú hygienu, tak ľudia musia klásť väčší dôraz na to. Pretože podľa istých analýz keď ľudia pristúpia k zmene tých e, prednastavených bezpečnostných nastavení, tak e, dokážeme až 80 rôznych počítačových útokov eliminovať, ktoré sa viažú práve na používanie alebo na internet veci. Ide aj o procesy certifikácie. Of, of, uh, uh... uh, uh Takže potom tieto úrovne bezpečnosti sa výrazne znižujú, ak to, ehm, to zariadenie vlastne ehm, nemôžete ďalej používať po zmene e, základných nastavenia. Toto je problém, ktorý e, platí nielen pre Európsku úniu, ale pre celý svet, pretože ide o hrozbu, celé svetovú hrozbu a títo zločinci, kyber e, zločinci, tak tí sú už nezorganizovaní ako odvetvie a my Musíme reagovať e, na globálnej úrovni a na vysokej úrovni. A treba bojovať proti, proti týmto zločincom. A teraz ku kultúrnej diverzite. Ak e, zabezpečíme prístup e, našim ľuďom k umeleckým dielom, ktoré produkuje naša kultúra, tak eh, mm, a pritom nie, v niektorých krajinách ten prístup nebude umožnený, eh, tak eh, to by nebolo dostatočné. Ja si myslím, že je potrebné predlžiť uplatňovanie princípu krajiny pôvodu, aby tí ľudia mali nejaký prospech z toho kultúrneho obohacovania. A našim cieľom je zdvojnásobiť eh, objem obsahu, ktorý bude k dispozícii cez hranične v Európskej únii takýmto spôsobom, eh, čo síce nevyrieši všetky problémy, ale myslím si, že každý, a pod tým myslím našich občanov aj tvorcov, bude mať prospech z eh, týchto riešení. No, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste boli trpezliví. Ja viem, že hovorím možno príliš veľa, ale ak mám byť úprimný, tak ste otvorili e, veľmi podnetné otázky. A teším sa mimochodom na to, aby... E, teším sa na veľmi plodnú spoluprácu aj v budúcnosti e, na týchto digitálnych témach. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda, pani Pokoraca Bild. Bol čas odpovedať na všetko. Dúfam, že ste teda mali možnosť reagovať úplne na všetko a ďakujeme za to, že ste si nás vypočuli. Te tešíme sa na to, že budeme pokračovať v našej spolupráci. Vážne kolegyne a kolegovia, zajtra sa stretneme znova o 9. Ďakujem vám veľmi pekne. A ja tiež chcem poďakovať, hovorí vám podpredseda, aj keď eh, nehovoril som úplne o všetkom.